8 tisíc chlapcov a mužov boli v priebehu niekoľkých, niekoľkých dní systematicky a kruto zabití. A to uprostred Európy. Pred očami celého sveta sa v Sebre, Srebrenici uskutočnilo to najhor, ten najhorší vojnový zločin v Európe od konca druhej svetovej vojny. Bol to akt genocídy, ktorý sa nesmel stať. Bolo to kolektívne zlyhanie medzinárodného spoločenstva, ktoré, na dne, ktoré nás dodnes zahambuje. My si uctievame obete v mene Európskeho parlamentu. Vyslovujem ich rodinám, pozostalým, našu najúprimnejšiu sústrasť. Až do dnešného dňa sa nedostalo všetkým spravodlivosti. Až do dnešného dňa nenašli, nenašli mnohé obete miesto posledného odpočinku. A preto musíme bojovať za to, aby obete a pozostali dostali spravodlivosť, ktorú si zaslúžia. V roku 2007 Medzinárodný súd klasifikoval túto udalosť konečne ako genocídu. Bol to dôležitý mílnik, pretože, alebo hlavne pretože, masaker e, sa uskutočil na území, ktoré OSN klasifikovalo ako bezpečné územie a preto sa stal symbolom medzinárodného spoločenstva, ktoré bolo ktoré nedokázalo zvládnuť túto situáciu. Európsky parlament už dvakrát prijal stanovisko k tejto udalosti v roku 2005 a 2009. Vtedy sme si pripomenuli všetky obete bojov v bývalej Juhoslávii. Dnes, o 20 rokov neskôr, opätovne plníme svoj záväzok. Na Srebrenicu nikdy nezabudneme pretože zmierenie, dámy a páni, bez eh, spomienok nie je možné. Zmierenie je možné vtedy, eh, keď eh, trápenie a bolesť sú uznané. Si pripomíname, ako populistické reči a retorika pripravili cestu čistkám. Si pripomenieme, ako boli potláčané multietnické a multináboženské korene Balkánu a to s cieľom tvoriť nové hranice. Musíme sa postaviť jasne do cesty všetkým, ktorí prebudzajú nových démonov a prebudzajú a spôsobujú nepokoje. A preto, dámy a páni, sú spomienkové podujatia dôležité na to, aby sme si neustále pripomínali, že deštruktívne sily sú neustále nažive. Ja som kolegyňu Lunáček, pod predsedničkou Európskeho parlamentu, požiadal, aby 11. júla v Srebrenici zastupovala Európsky parlament pri spomienkovom podujatí. Európsky parlament neúnavne bojuje za európsku perspektívu Západného Balkánu aj o stab- pretože stabilné a bezpečné, bezpečné susedné štáty sú v našom záujme. Chceme, aby krajiny išli cestou demokracie a spravodlivosti, no a zmierenie je tiež kľúčom k spolupráci. Dámy a páni, ja by som vás chcel požiadať, aby sme si minútou tichou, ticha pripomenuli udalosti Srebrenici.